by som chcel povedať, že zápisnice a schválené texty ste dostali, máte k ním pripomienky. Výborne, takže považujeme e, zápisnicu za schválenú. Ďalším bodom nášho programu je vyhlásenie podpredsedničky Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre e, zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o izraelskej vojenskej operácii e, proti flotile humanitárnej a k blokáde pásma Gazy. Chcel by som e, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné vzťahy pani Ashton poprosiť, aby sa ujala slova. Pán predseda, ctení členovia, toto je naozaj veľmi dôležitá debata o Gaze. Diskutujeme o tragických udalostiach. Diskutovali sme o tragických udalostiach a dôsledkoch po e, Rade ministrov zahraničných vecí v pondelok a ja som v stálom kontakte so zúčastnými stranami. Toto je otázka veľmi dôležitá pre Európsku úniu a toho dôkazom sú rozličné uznesenia, ktoré boli predložené. Dovolte mi povedať e, hneď na začiatku, že to, čo sa stalo e, v, morsk- v príbrežných vodách pri Gaze je neakceptovateľné. A povedali sme to jasne. 9 ľudí zomrelo v medzinárodných vodách za okolnosti, ktoré si vyžadujú vyšetrovanie. Vyšetrovanie, v ktorom Izraelci, Palestinci a, a najmä Turci veria. A, Izrael oznámil vytvorenie nezávislej komisie za účasti dvoch e, vysoko postavených medzinárodných členov ako pozorovateľov. Toto je krok vpred, ale Európska únia bude e, veľmi úzko pozorovať zistenia e, komisie predtým, ako vyvodí ďalšie závery. Vojenský útok na flotilu bol veľmi tragický. A musíme si pripomenúť, prečo flotila smerovala do Gazy a hlavnou príčinou eh, je eh, veľmi zlá situácia v Gaze. Eh, ctení členovia, ja som videla túto situáciu. Pred tromi mesiacmi som bola prvou političkou, ktorá vstúpila do Gazy z izraelskej strany. Prebehlo viac ako jedného roka a to, čo som videla, bolo šokujúce. Žijúc blízko jednej z najmodernejších krajín sveta, v Gaze ľudia Eh, prepravujú tovary na koňoch a kárach. Eh, Izrael má vynikajúci systém svetových univerzít a hneď vedľa eh, je mnohým deťom odopieraná základná školská dochádzka. Je potrebné, sú potrebné základné materiály na vybudovanie nemocníc, škôl a podobne. Je to bizarná situácia E, v ktorej e, múka a margarín môžu byť dovažané do e, gazy, ale mlieko a čokoláda nie. A táto blokáda je hnacím motorom radikalizmu. Mnohé tovary sú pašované do Gázy cez nelegálne tunely a nedostávajú sa k tým, ktorí ich potrebujú, ale tým, ktorí, k tým, ktorí majú peniaze. A blokáda posilňuje Hamas a, a dáva mu možnosť eskalovať napätie. A navyše, utrpenie gazy e, nečiní oblasť bezpečnejšou a e, veci sa musia zmeniť. A z tohto vystávajú dve jednoduché otázky. Ako môžeme zlepšiť e, každodenný život obyvateľov Gazy a ako môžeme zabezpečiť bezpečnosť pre občanov Izraela. A my musíme spoločne odpovedať na tieto otázky. Ak sa to budeme snažiť robiť oddelenie, tak sa nám to nepodarí. V pondelok ministri zahraničných vecí EÚ sa zhodli na tom, že je potrebné vyvinúť iniciatívu a prieť konkrétne kroky na riešenie krízy v, Gra- v Gaze a pôsobiť ako katalizátor mieru v tomto regióne. Samozrejme, e, odstránenie blokády nebude jednoduché a vyžaduje si to spoluprácu tak izraelských ako aj palestinských úradov. Európska únia volá po odstránení e, e, blokády, ale politické parametre parametre sa zmenili a okolnosti sú teraz iné. Poprvé musíme otvoriť prechody do Gázy tak, aby humanitárna pomoc a civilné obyvateľstvo mohli normálne e, vstupovať a vystupovať z pásma Gazy. Toto je v súlade s uzneseniami Bezpečnostnej rady OSN. A bolo to takisto uvedené e, v dohode z roku 2005 o pohybe e, osôb a tovarov, ktorá bola zotvorená v roku 2005, ako som povedala, medzi Palestínou a Izraelom. Táto dohoda je kľúčovým rámcom. A potom je tu obmedzený zoznam produktov, ktoré je možné dovážať do Gázy a taktiež e, by mal byť vypracovaný krátky zoznam zakázaných produktov e, z e, dôvodov legitímnych obav o bezpečnosť. Ja dúfam, že diskusie v tomto smere sa pohnú správnym smerom. Po tretie, Európska únia má svoju misiu v RAFE, ktorá môže byť opätovne aktivovaná a my sme pripravení zmeniť e, veľkosť našej misie, prípadne ustanoviť novú misiu na ďalších prechodoch do pásma Gazy. Je potrebné e, e, vytvoriť odborný tím, ktorý bude zasadať v piatok. Čo skoro pošleme prieskumnú misiu s cieľom zistiť, ako môžeme najlepšie prispieť k riešeniu situácie v Gaze a obáv Izraela E, odstránenie blokády by malo napomôcť mieru. Gaza je integrálnou súčasťou budúceho palestinského štátu a musíme pracovať na zjednocovaní západného brehu a Gázy e, tým istým spôsobom, ako musíme napomáhať e, opätovnému zmiereniu medzi Izraelom a Palestínou. A na záver, pán predseda, je veľmi pozitívne, že sa nám podarilo zachovať izraelsko-palestinské e, e, rozhovory a naši arabskí partnery e, sa o to zaslúžili mimoriadne významnou mierou. Tieto rozhovory môžu viesť ku ukončeniu nebezpečnej izolácie pásma Gazy a nastoleniu mieru v regióne a viem, že tento parlament ma podporí v týchto ambíciách. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani Ashton. A teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Najskôr v mene EPP pán Kasolides 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ak by mal niekto trvať na tom, aby bolo vyšetrovanie transparentné a nezávislé pod dohľadom medzinárodného orgánu, tak by to mal byť Izrael. Prvý krok správnym smerom bol e, učinený zo strany Izraelu. Je potrebné urobiť viac, aby e, sme zabezpečili e, dôveryhodnosť takéhoto vyšetrovania. Blokádu je potrebné odstrániť a dokonca prezident Obama povedal, že už nie je udržateľná, pretože jediný, komu nahráva táto blokáda, blokáda je Hamas. Hamas sa financuje z lukratívnych transakcií pašovania tovarov cez rozličné kanály a tunely, ktoré sú distribuované len tým palestíncom, ktorí e, podporujú Hamas. A celá ostatná populácia trpí a Izraelci, Izraelcania nevyhrávajú nič. A Pani vysoká predstaviteľka, som si istý, že vašou úlohou bude koordinovať poskytovanie pomoci a podpory zo strany e, medzinárodných aktérov smerom k otvoreniu prechodov do pásma gazy, obzvlášť prechodov Karny. A je potrebné e, e, dohodnúť mechanizmus na sledovanie distribúcie humanitárnej pomoci a pomoci pre rekonštrukciu a zároveň e, je e, potrebné intenzifikovať proces zmierovania medzi jednotlivými frakciami a je potrebné e, takisto urobi, činiť efektívnu kontrolu pásma gazy a bezpečnostné obavy Izraelu je tiež potrebné brať do úvahy. Ďakujem a teraz dám v mene sociálnych demokratov slovo pánovi Dekasovi. Ja sa teraz nebudem e, obracať na vás, pán predseda, ani na, ani na vás, pani Ašton, prepačte mi to. Budem sa obracať na tých, ktorí nás počúvajú. Militanti v lotili z Marmarského mora, ktorí sú v našej sále. E, sme sklamaní, že ste nás radili. Až do poslednej chvíle, až do okamihu útoku e, e, ste nám telefonovali a dúfali ste, že médiá a európske vlády vás, nás, vás ochránia. Bohužiaľ, zostali ste sami, bez zbraní, vystavení na milosť e, vojakom a zabudnutý celým medzinárodným spoločenstvom. A teraz sa dožadujete spravodlivosti, medzinárodnej spravodlivosti, nezávislej spravodlivosti. Nedôverujete izraelskej e, spravodlivosti, aj keď by tam mali byť prítomní medzinárodní pozorovatelia, pretože e, Izrael i hneď zničil všetky dôkazy o útoky, e, skonfiškoval e, kamery, fotoaparáty, filmy, všetky stopy zahladil a o 4 dní neskôr vypracoval vlastnú verziu útoku a predložil filmové montáže E, za, zaobchádzal s vami Izrael ako s teroristami a vy ste vlastne e, zažili skutočne hororový scenár. Vy sa dožadujete spravodlivosti, ktorej môžete dôverovať. A dnes, práve preto niektorí z vás e, zomreli, vy chcete a dnes ste tu preto, aby blokáda gazy bola zrušená. Ja vám teraz slávnostne sľubujem, už vás nesklameme. Pani Ashton, neodpovedajte nám, odpovedzte im pozerajú sa na nás a budú sa na nás pozerať stále prekvapenými a neveriacimi očami, e, najmä tí, ktorí svojim životom zaplatili svoju angažovanosť za humanitárne ciele. Je dôležité, aby sa medzinárodné spoločenstvo zasadilo o zrušenie blokády a parlament sa musí dožadovať, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť, lebo E, inak, e, ak na to zabudneme, tak nám to pripomenú tí, ktorí zahynuli a tí, ktorí prežili útok na Marmaru. A teraz za liberálov pán Rinaldi. E, je spomienka, pietná spomienka na obete týchto miero, tejto mierovej flotily, ale aj na Izrael, pretože celé medzinárodné spoločenstvo kritickým okom pozerá na Izrael. A práve preto hovorím, že musíme byť pripravení vypočuť si dôvody izraelského štátu a nemôžeme ho prerušiť, pretože keby sme mohli vrátiť bezpečnosť tak, aby došlo k zblíženiu nielen izraelskej vlády, ale aj verej, izraelskej verejnosti, ktorá sa cíti E, v neistote, tak určite by to bolo pozitívne. My chceme bezpečnosť Izraela, ale aj jeho prosperitu a morálnu prosperitu. A preto je dôležité, aby sme si vypočuli dôvody Izraela. Všetky e, vychádzajú z mierových požiadaviek a my už vlastne celé roky nechápeme politiku tejto krajiny. Navyše to, čo sa stalo, nie je izolovanou udalosťou. Je tu tendencia, e, E, ktorá vlastne útočí na e, izraelské rodiny, domy. Máme tu útoky tento rok, máme tu útoky z minulého roku, takisto ako aj e, hrozby voči e, členom parlamentu arabskej menšiny. E, to všetko ide proti občanom a tí sa musia obracať na medzinárodné spoločenstvo, lebo si myslia, že to je silnejšie ako všetci vrátane Izraelu. A treba navždy jednoducho stanoviť mierovú situáciu, ktorá bude vyplývať z dvoch e, e, plnoprávnych štátov. Musíme si uvedomiť, že tu na e, teraz je skutočne bezprávie a pritom je to kolistka celej našej civilizácie. Musíme si uvedomiť, že zlyhalo toto fantasmagorické kvarteto, ktoré celý čas zatváralo oči nad týmito humanitárnymi odchýlkami, najmä v takej situácii, keď máme nástroje, inštitucionálne nástroje a už nemáme ako sa ospravedlňovať pred obeťami, musíme si ich vypočuť a myslím si, že Elie Wieser povedal, že zlo nemožno opísať ako ľudskú neresť, ale ako politiky, ktoré toto umožňujú. v mene zelených pán Kombendit, 4 minúty, vážený pán predseda, e, pani vysoká predstaviteľka Myslím si, že tu všetci e, súhlasia s tým, že treba odsúdiť útok proti flotile, ktorá sa pokúsila e, prekonať blokádu Gazy. Myslím si, že všetci súhlasia s tým, že izraelská politika, taká, aká existuje dnes, aká sa v súčasnosti aplikuje a aká, ktorá vlastne sa vracia k tomu, čo Izrael robil celé roky, vedie Izrael do diery a bude veľmi ťažké ho z nej vyťahnuť. My všetci s tým súhlasíme, ale teraz je problém e, v tom, ako tieto politiky zmeniť. Vy sama ste povedali, že treba naďalej pracovať na zmierení alebo povedzme na dohode medzi palestinskými silami. Vy ich nazývate frakcie, ja by som ich nazval silami. A potom treba povedať, že úrady v Gáze e, tým treba povedať, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. A to už nie je tam tá e, palestinská samozpráva, tam i vládne Hamas. A v politike nám realita nevždy umožňuje snívať, takže my teraz musíme nájsť reálne prostriedky na to, aby sme zrušili blokádu a najmä mentálnu blokádu, ktorá existuje u nás, u Izraelčanov a možno aj u Palestínčanov. Takže ja by som navrhol toto Povedali ste, treba otvoriť blokádu. Nie iba v Rafahu. treba otvoriť všetky vstupy. Európska únia musí, môže a žiada, aby kontrolovala tieto vstupy. Ako napríklad, nech, nech to robí turecká armáda, a to je taká trochu irónia, že vidíte turecké a nemecké vojska spolu, ako kontrolujú vstup do Gazy, aby im dali potraviny, aby e, sa tam mohlo stavať a aby tam nevchádzali zbranie. Slúžme otvoreniu, zrušeniu blokády, ale vybavme sa takými nástrojmi, ktoré by viedli k otvoreniu tejto blokády. Musíme ďalej pokračovať, pretože často zaznieva, že táto otázka mnohých e, v Nemecku a mnohých v Európe e, straší, pokiaľ ide o ich svedomie smerom k Izraelu. Chcem vám povedať, zlé svedomie E, nie je dôvodom na príjmanie politik. Keď má človek čisté a dobre svedomie, aký to chce mať a keď chceme byť za Izrael, tak potom musíme Izraelu povedať, že to, čo sa teraz deje, pre, prekračuje hranice akceptovateľného. Priatelia Izraelu sú ich kritikmi. Ľudia, ktorí v súčasnosti nekritizujú Izrael, tak nie sú jeho priateľmi. A ľudia ako David Kozman, ktorý veľmi správne poznamenal v Izraeli, že to, čo Izrael spravil, v princípe odporuje tomu, prečo bol vlastne založený Izrael. Dnešná politika je politikou, ktorá nechce naplniť sionistický izraelský sen, ale narúša práve tú realitu. A preto my ako Európania nesmieme mať strach pred kritikou smerom k Izraelčanom a takisto smerom k Palestínčanom nemôžeme mať strach povedať, že áno, potrebujeme novú stabilitu e, v regióne. Takáto nová stabilita v prípade, keď my, e, bude dosiahnutá len keď my ako Európania budeme pripravení fungovať v tomto kontexte ako sprostredkujúca sila, ale ako, ako zároveň aj sila, ktorá veci usporiadáva. Ako náhle to nespravíme, tak nebude nastolený poriadok. Preto chcem apelovať na vás, ale poprosiť vás, aby ste nielen apelovali na nich, ale aby ste prišli aj s návrhmi, ako my, Európania, spolu s Tureckom, ktoré zohralo veľmi dôležitú úlohu v tomto regióne, ako môžeme prispieť k tomu, aby boli prijaté konkrétne kroky, tak aby bola ukončená blokáda. Ďakujem pekne. A v mene ECR pán Van Dalen. Voorzitter, op 31 mei jongstleden vielen er 9 doden bij de inzet Ďakujem pekne. 31. mája došlo k deviatim úmrtiam pri intervencii izraelských zložiek vojenských proti e, lodi Marmara. Vojaci sa vyjadrili, že boli prekvapení, aké e, pomery panovali na lodi a preto e, boli donútení vlastne otvoriť strelbu. Toto bolo veľmi zvláštne vysvetlenie. Určite nemohli očakávať, že budú privítaní na lodi s kávou a koláčom. Preto tu vzniká otázka, prečo Izrael sa rozhodol e, zastaviť takýmito prostriedkami tieto lode. Pretože e, pre izraelské vojenské vedenie sa ponúkali aj iné alternatívy, ktoré by predstavovali menej e, násilia a viedli by k menším stratám alebo k žiadnym stratám na životoch. Je nevyhnutné, aby sa uskutočnilo vyšetrovanie a Izrael je veľmi otvorený tejto možnosti že budú súčasťou takéhoto vyšetrovania aj veľmi prominentní prominentné osobnosti. Lord Chamber takisto je nositeľ Nobelovej ceny, ktorý má byť súčasťou tohto procesu. Izrael poskytol zoznam 43 e, tovarov, ktorý môže byť importovaný a potom sú tam, je tam aj zoznam, ktorý nemôže byť importovaný. Jeden aj pol minúty, pán Trinta Filidides, pán predseda. Ráno 31. mája izraelské vojsko zo vzduchu aj z mora zautočilo na flotilu Slobody, ktorá prevážala humanitárny materiál obyvateľom Gazy a zbavelo zavraždili 9 aktivistov a mnohých ďalších zranili. Niektorí z nich sú teraz prítomní v tejto sále. Nie je to poprvýkrát, čo izraelské ozbrojené sily sa dopúšťajú zločinov proti ľudskosti. Počas 23 nasledujúcich dní a nocí E, útočili na Gazu, kde žije 1,5 milióna obyvateľov a zomrelo pritom 1400 obyvateľov a za sebou zanechali len spúšť. Možno by sa mali zodpovedať za tieto zločiny pred niekým. Každý deň ozbrojené síly e, sa snažia a zlyhávajú e, pri hľadaní riešenia problémov, ktoré trvajú 60 rokov. Naďalej stavajú e, múry, naďalej kolonizujú, naďalej vyháňajú zo svojich domov obyvateľov Jeruzalema, východného Jeruzalema. Možno, že by Izrael sa mal zodpovedať za toto všetko. Dámy a páni, zajtra budeme hlasovať o uznesení proti útoku izraelských ozbrojených síl proti e, mierovej flotile. Nemyslíme si, že tým sme si splnili svoju úlohu. Individuálne aj spoločne musíme naďalej pracovať za to, aby vinní zasadli na lavicu obžalovaných a aby sme skoncovali s touto blokádou gazy a aby sme do tohto regiónu priniesli mier. Dlžíme to obetiam, mŕtvým aktivistom a mŕtvým na obidvoch stranách v Palestíne a Izraeli. A teraz za EFD pán Belder. Ďakujem pekne. Pán predseda, turecká vláda a turecká nadácia pre humanitárnu pomoc a ľudské práva, IHH, známa pod skratkou IHH, je nutné ich vidieť v kontexte eh, tohto krvavého, krvavej zrážky eh, medzi izraelskými vojskami a teda flotilou 31. maja. Prečo Európska únia a vy, eh, pani vysoká predstaviteľka, ste tak ticho, pokiaľ ide o zodpovednosť Turecka za túto eskaláciu a politickú provokáciu? Pani baronka Eštonová, vy viete tak dobre ako ja, že IHH je tou vedúcou hnacou silou za týmito udalosťami a že takáto nezvyčajná humanitárna organizácia je pokrvným bratom Hamasu a že dokonca využíva aj masívnym spôsobom turecký materiál, a pokiaľ ide o tento konflikt. Pani vysoká predstaviteľka, viete presne tak ako ja, že tureckí islamisti v rámci IAH sa zahrávali s ohňom proti židovskému štátu a to za pozitívneho prihľadávania, prihliadania Erdoganovej vlády je nevyhnutné, aby sa zodpovedali za to Turci a aj teda za to, čo sa stalo na tejto lodi a teda v rámci flotily. Nechcem tvrdiť, že došlo k diskvalifikácii Turecka, nevyhnutne pokiaľ ide o ich e, ašpirácie na e, prístup, ale je to nevyhnutné vyšetriť. A teraz v mene nezapísaných pani Doč Ďakujem. E, pán predseda, pani baronka Aštonová ja vítam vaše dnešné vyhlásenie a pamätám si vaše prvé vyhlásenie, e, ktoré sa týkalo Izraelu a pásma Gazy a uvedomujem si, že to vaše dnešné vyhlásenie bolo také trošku e, vyváženejšie v intenciách toho, čo povedali moji kolegovia. E, tí z nás, ktorí poznáme, čo je to život pod teroristickou hrozbou, cítime empatiu k Eh, izraelským občanom, ktorí trpeli eh, raketovými útokmi. Eh, Izrael sa rozhodol uvaliť na pásmo Gazy blokádu a táto taktika bola úspešná v tom zmysle, že sa znížil počet útokov na izraelských občanov a myslíme si, že je potrebné chrániť právo každého štátu ochraňovať svojich občanov pred takýmito útokmi. Pre obyčajných ľudí, ktorí žijú v Gaze, to vyvoláva, spôsobuje ťažkosti a, a bez pochyby a mnohí členové tohto parlamentu sa postavia a budú hovoriť za tú mierovú flotilu. Áno, na palobách boli ľudia úprimní, ale boli tam aj osoby, ktorých úmysly boli menej než šlachetné. Bohužiaľ, to, čo sa stalo, sa stalo a došlo k stratám na životoch. E, bolo by e, asi zbytočné e, v tejto snemovni pretraktovať protiizraelskú agendu, ale toto nepomôže veci nastolenia mieru a bezpečnosti. Ja vás upozorňujem na váš časový limit. Gilačobis zostáva v vo väzení už 1240 dní. Pán Salafranka je jednu a pol minúty. Ďakujem, vážený pán predseda. Po, tie, nech sú akokoľvek kontra protirečivé dôvody e, útoku na flotilu, musíme vyjadriť poľutovanie nad násilím a stratou ľudských životov. Tieto činy majú príčiny a majú dôsledky Dôsledky okrem toho najbolestivejšieho sú straty na ľudských životoch, je takisto aj narušenie mierového e, procesu, e, vzdialenie sa Izraela od EÚ a USA, e, poškodenie mierového procesu, takisto aj poškodenie tohto regiónu z pohľadu iránskeho jadrového programu a preto si myslím, že to poškodilo aj údaje s Tureckom. Pani Ashton povedala niečo, s čím plne súhlasím, a síce, že je potrebné vrátiť palestinskému ľudu dôstojnosť a treba obnoviť mier, čo zvýši bezpečnosť Izraela a takisto z toho budú mať všetci umiernený úžitok. Isté, že, a nemôžeme na to zabúdať, že Zrušenie embarga je len jeden krok. Dôležitý krok, ale iba jeden krok. E, ostatné prvky poznáme. E, uznanie palestinského štátu, bezpečnosť Izraela a jeho hraníc, riešenie e, problémov východného Jeruzalemu, kolonizácia a takisto úplne na záver, pán predseda, ďalšie záležitosti. Na vyriešenie tejto témy máme dve možnosti medzinárodné sledovanie a politickú vôľu. A pani vysoká zástupkynia, nie som si istá, že existujú. Nie som presvedčený, že existuje dostatočná politická vôľa a mobilizácia. A teraz pán Derosa minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, naše uznesenie je jasné v tom, že odsudzuje nelegálne konanie Izraelu, pri ktorom bolo zabitých 9 civilných občanov a zranených 38. Jasne voláme po medzinárodnom vyšetrovaní, ktoré bude jas, e, e nezávislé a e, transparentné a to, čo vytvára Izrael, nie je akceptovateľné z tohto hľadiska. My eh, požadujeme ukončenie blokády eh, Gazy. Najdôležitejší je odsek 10 uznesenia, ktorý volá po pretvorení európskej politiky voči eh, Blízkému východu a sem spadajú aj diplomatické sankcie v prípade, že Izrael nebude schopný dodržiavať štandardy demokratického štátu tie sankcie, ktoré budú uplatňované pri absencii ochoty Izraelu v rámci špecifického časového harmonogramu, budú rešpektovať medzinárodné právo je potrebné vytlačiť Hamas na politické, do politické úzadie, ale bez e, zapojenia Hamasu do tohto procesu ťažko hovoriť o nádeji na úspech. Eh, je potrebné komunikovať s legislatívnou radou Palestíny a s predsedom eh, palestínskej eh, samozprávy. Pani Aštanová, dosť bolo slov, musíme teraz konať. Teraz pani Desarnes minútu. Blokáda Gazy nie je udržateľná. Obyvateľia závisia v 80% od medzinárodnej podpory a nedokážu prežiť, nemajú budúcnosť a žiadnu nádej. Blokáda je navyše kontraproduktívna, posilňuje presne to, čo chceme oslabiť. A ako povedali predstavitelia Fatahu, ospravedlňujú sa vodcom Gazy, e, aby ospravedlnili zrujnovanú ekonomiku. Preto Európska únia musí konať, musí zároveň garantovať bezpečnosť Izraela a musí urobiť všetko preto, aby došlo k ukončeniu blokády, eventuálne aj pod európskou kontrolou. Konečne sa musí ukázať ako veľký aktér na medzinárodnej scéne, ktorý hovorí jedným hlasom a vynaložiť všetky prostriedky rozpočtové, politické, ekonomické, obchodné e, na tento cieľ, na mierovú koexistenciu dvoch štátov. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Žoli 1,5 minúty. Pani vysoká zástupkynia, drahí kolegovia, 26. až 28. maja po návšteve Gazy naša delegácia jednomyselne vyzvala k bezprostrednému, totálnemu a trvalému odstráneniu blokády tohto pásma. E, táto jednomyselnosť viedla k prijatiu naše spoloč- nášho spoločného uznesenia, ktoré bolo prijaté širokou väčšinou. Takéto posolstvo nie je len nevyhnutné, je priam vitálne, pretože táto jednota Európskej únii doteraz chýbala. Teraz ju však potrebujeme, aby sme sa prejavili ako najväčší a dôveryhodný aktér, ktorý koná v prospech mieru. Okrem katastrofy flotily e, táto situácia poukazuje aj na nečinnosť a ľahostajnosť. Preto je potrebné, aby sme, e, aby sme konali. Je to naša povinnosť, aby sme sankcionovali, keď sú e, obyvateľia ohrozovaní. Pani vysoká predstaviteľka, vaša, vaša zodpovednosť dnes je obrovská my sa už nemôžeme uspokojovať rekonštru- rekonštruovaním budov. Musíme rekonštruovať mier a musíme to urobiť teraz. To si vyžaduje odvahu a pevnosť. Musíme konštruovať aliancie s USA a Tureckom predovšetkým. Nemôžeme ustupovať Práve naopak musíme vyvíjať politický tlak na Izrael, aby úplne zrušil blokádu. Ďakujem. Pán Karim, minútu. Baranka Štenová, váš prístup k tejto veci je niečo uh, za čo je vám potrebné e, poďakovať. Skutočnosť, že ste navštívili pásmo Gazy vo svojej funkcii a tie vyhlásenia, ktoré ste od tej doby učinili, e, poukazuje veľmi jasne e, na vážnosť, ktorú vy a váš úrad pripisujete k tejto téme. Toto je samozrejme otázka humanitárna a spolu s ďalšími aspektami, ktoré tam existujú, ale ja musím si pripomenúť históriu ako sme sa dostali tam, kde sme dnes. A ja si veľmi jasne spomínam na diskusiu v tejto snemovne v roku 2006 vo februári a takisto aj v apríli, a v rámci ktorej diskusie mnoho poslancov a poslankyň vyzývalo tak EÚ, ako aj Izrael, aby neodstrihávali e, ľudí žijúcich e, v pásme Gazy. A to je presne to, čo sa stalo. Naša reakcia bola nesprávna. My sme udusili ľudí v Gaze a našli sme sa uh, uh, preto v situácii, v ktorej sa nachádzame a z tejto situácie je jediné východisko. My musíme e, e, sa rovno postaviť k otázke blokády a prijať veľmi praktické opatrenia. Prvým z nich musí byť zabezpečenie toho, aby Izrael konal spôsobom, e, ktorý umožňuje prepravu povolených tovarov a aby sa neriadil vlastnými zoznamami, ktoré si vypracúva v týchto dňoch. Ďakujem. Pán L. 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka, už veľmi dlho medzinárodné inštitúcie a naše európske orgány neustále e, volajú, používajú tie isté slova, majú rovnaké úmysly a stále sa vyjadrujú za bezpečnosť a mier v tomto regióne a za existenciu palestínskeho štátu spred roku 67. Čo však Európska únia robí? Došlo k piráctvu e, v zmysle medzinárodného práva v medzinárodných vodách proti humanitárnemu konvoju. My už sa nemôžeme e, jednoducho oddávať takéto maškaráde vyšetrovacieho procesu. Teraz treba skutočne konať lebo nemôžeme sa uspokojiť vágnymi projektami uľahčenia tejto neľúdosnej blokády, e, čo by malo uľahčiť situáciu. Nie, my musíme požadovať zrušenie blokády a dosiahnuť ho. Musíme za to bojovať, máme na to nástroje, máme misiu európskeho dohľadu, mohli by sme kontrolovať e, body tak e, pozemných, pozemných ako aj námorných prechodov. Musíme trvať na tom, aby Izrael niečo robil. E, mali by sme takisto prestať kupovať e, produkty, ktoré sú importované z kolónií. Prestaňme spolupracovať v oblasti vojenskej s Izraelom. Ja teraz skladiem otázku, kto vykoná serióznu anketu, seriózne vyšetrovanie o činoch Európanov e, e, v Izraeli na izraelskom teritóriu a vo väzeniach. Dúfam, že si uvedomujete nebezpečenstvo, ktoré hrozí e, poslankyni Knesetu arabského pôvodu. Treba jej pomôcť. O Provera je na 1,5 minúty, pán Provera. Grazie, presidente. Da un primo... Ďakujem, pán predseda. A, prvotné posúdenie e, toho, čo sa stalo, e, naznačuje, že vyslanie flotily do Gázy bolo skôr politickým krokom ako humanitárnym krokom. Ten konvoj zostavila organizácia IHH, to je turecká organizácia, ktorá má prepojenia na islamský extrémizmus. Navyše, noc pred e, tým, ako sa flotila vydala na plavbu, líder Hamasu Hania doslova povedal, že ak sa lode dostanú do Gázy, bude to víťazstvom pre Hamas a ak budú zadržené, bude to ešte väčším výsadstvom pre Hamas. E, ten e, e, záujem, ktorý preukazujeme o humanitárne ciele, je síce v poriadku, ale musíme si uvedomiť aj tieto kontexty. Ak Hamas vyhrá a, tak Izrael nebude jediným porazeným, ale porazeným bude aj možnosť obnoviť mierový e, tvoraz, e, proces. A, tá pozemná blokáda, blokáda ktorú uplatnil Izrael spoločne s Egyptom, a, a mala za prvotný cieľ zabrániť pašovaniu zbraní. A, a, a o tomto hovoril Mahmud Abbas e, na stretnutí s prezidentom Obamom. Hovorili o tom, že sa musíme vyhnúť situácii, v ktorej sa Gaza stane odpalovacím miestom pre rakety, ktoré budú útočiť na Izrael a jeho obyvateľstvo. My musíme hovoriť o vyváženom prístupe k celej tejto oblasti a a um, samozrejme musíme zabezpečiť presun medzinárodnej pomoci pre obyvateľstvo. Ja poprosím vysokú predstaviteľku, aby to vyšetrovanie zahrnulo aj krajiny ako Turecko a Irán, ktorí organizovali túto expedíciu. Pán Van der Stip. Ďakujem pekne. Eh, pán eh, predsedajúci, skupina eh, samozvaných aktivistov takýmto spôsobom vyplávala smerom na Izrael. Izraelské sily ich vyzvali, aby, aby prestali, ale oni povedali, choďte naspäť do Auschwitzu. Napriek takejto výzve v úvodzovkách boli privítaní mierovo s teda týmito zložkami a došlo vlastne k ozbrojenému stretu Čiže nešlo v princípe o to, aby došlo k do dopraveniu humanitárnej pomoci, išlo o e, na, vyprovokovanie násilného stretu s izraelskými zložkami. Tam predsedajúce pasažieri, Mavi Marmana, e, vrátane aktivistov tureckého IHH e, sa vyjadrili, že sú úzke vzťahy medzi organizáciou a tureckým premiérom Erdoganom. A že vláda kandidátskej krajiny Turecka bola účastná na príprave tejto flotily. Ako naložíte s takýmito informáciami? Sú vám známe a je pravda, že turecká organizácia IHH, ktorá bola prítomná na palube, je spojená s Hamasom, alebo nie je to pravda? Hamas ešte stále platí za teroristickú organizáciu. Prosím, poskytnite odpoveď. A akú úlohu zohralo Turecko? Pán Galer, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem volanie po medzinárodnom vyšetrovaní a zapojenie dvoch medzinárodných expertov do izraelského vyšetrovania podľa mňa to nemôže byť vnímané ako dostatočné. Takéto vyšetrovanie musí konštatovať, či e, došlo k porušeniu práva. Preto si myslím, že takéto hodnotenie by sme mali ešte odložiť a nemali by sme e, robiť nejaké predčasné súdy v rámci nášho uznesenia. To, že táto flotila mohla vyplávať a že nebola obsadená len e, notorickými nepriateľmi Izraela, to všetko súvisí s neudržateľnou humanitárnou situáciou v Gaze. Nemáme legitimizovať Hamas. Ide o zlepšenie situácie ľudí, ktorí žijú v tejto oblasti a preto musíme tú blokádu zrušiť. Ilal Šalid ešte stále je zatknutý. Ani ľudia v rámci Gazy eh, sa nezbyli na odpor proti Hamasu a toto sú všetko veci, ktoré sú proti záujmom Izraelu. A ani tí teda vlastní obyvateľe nevnímajú Hamas ako príliš pozitívne. Včerajšie oznámenie eh, ministra Hercoga eh, hovorí o tom, že má prísť k uvoľneniu tejto blokády. Eh, je nevyhnutné vypracovať negatívny zoznam, ktorý nahradí pozitívny zoznam. To znamená, je nevyhnutné dobre zadefinovať všetky tieto zoznamy, ktoré sa týkajú materiálov, ktoré môžu byť dovážané. A pokiaľ ide o zrušenie námornej blokády, tak Izrael by si možno mohol zvážiť, či ten včerajší návrh, ktorý zaznel z francúzsko-nemeckej strany, či nepôjde podľa neho. To znamená, že lode, ktoré e, vyplávajú týmto smerom, budú podľať kontrole. Ďakujem pekne. Pán Panceri. Ďakujem, pán predseda nič nie je možné e, použiť na to, aby sme opodstatnili a zdôvodnili to, čo sa stali. E, my sme boli svetkami brutálneho amatarizmu zo strany Izraelcov a zrejme ešte e, vo vedení Izraelu neexistuje dostatočné povedomie o tom, že bezpečnosť si dokážu zabezpečiť len vtedy, ak bude napredovať mierový proces. A nie tým, že budú zvyšovať ďalšie napätie. A myslím si, že uznesenie, ktoré predkladá tento parlament, parlament je veľmi e, významnou a dôležitou reakciou na situáciu v Gaze. E, v tejto tragédii e, môže Európa uročiniť kvalitatívny skok vpred, aby napomohla riešenie situácie na Blízkom východe. Pane Baronka, ja som si istý, že ste si vedomá toho, že Európa musí zohrávať novú, silnejšiu úlohu dnes a jednoducho je potrebné znovu nastoliť e, e, proces vyjednávaní a ukončiť e, nezmyselnú politiku, ktorá sa týka budovania židovských osád a izolácie gazy. Je potrebné zabezpečiť, aby Európa dokázala vážne prispieť k vyriešeniu tohto konfliktu a porazeniu extrémistických pozícií na oboch stranách. Pán Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. E, spomíname si na obete z 31. mája a takisto vyjadrujeme sústrasť príslušníkom blízkym. Priateľe nedovolia priateľom, aby viedli nesprávnu politiku. Akcia a aktivita izraelskej vlády, ktorú e, kritizujeme, bola neprimeraná. Nebola nielen, že bola nešťastná, ale bola naozaj minula svoj cieľ. E, v rámci moderného právneho štátu bola úplne mimo nejde len o fyzickú blokádu tohto územia, ide aj o politickú blokádu v rámci Jeruzalému, pretože vzťah medzi krátkodobým úspechom e, vojenským a dlhodobým škodám politickým opäť došlo k e, nesprávnemu vyhodnoteniu tohto pomeru. Čo môžeme spraviť? Je nevyhnutné, aby zloženie bolo národné, pokiaľ je o tú vyšetrovaciu komisiu. Ani Izrael nemôže mať záujem na tom, aby došlo k opakovaniu e, vyšetrovania Goldstone. V prípade, že nebude rozumne a inteligentne pracovať tento vyšetrovací výbor, Európska Únia musí otvoriť svoju misiu na tomto mieste a musí to byť robustný mandát, rozšírený tak, aby bolo možné vykonávať efektívnu kontrolu v prípade, že tam chceme byť opäť Číny ako Európania. Myslím si, že je to dôležité, ale takisto je veľmi dôležité pôsobiť na Hamas. Dilal šalit musí byť oslobodený a e, bombardovanie raketami musí ukon- byť ukončené. Ďakujem. Pani Flotr, minútu. Ďakujem. 9 obetí izraelského útoku na flotilu do Gazy, ktoré boli, ktorí boli prederavení smrteľnými e, strelami do chrbáta, do hlavy, e, sú tureckej národnosti, hoci na lodi bolo 40 národností. Vzhľadom na e, mobilizáciu v Turecku vláda, vlády verejnej mienky, tak niektorí by dnes chceli E, v tom vidieť reakciu e, na tlak, ktorú vedie vláda pána Erdovana, Erdogana na Izrael. Je to dôkazom, že Turecko sa rozhodlo obrátiť chrbtom k Európe a ukazuje na nové zameranie svojej zahraničnej politiky. Pani Ašton, ja by som chcela, aby ste sa tejto politike venovali naozaj dôstojne. Treba e, si uvedomiť, že teraz Erdogana velebia arabskí politici. On jednoducho využíva e, politické nástroje na svoju činnosť. Je to efektívnejšie ako, námes, ako násilie, radikalizmus, extrémizmus. A to sú politické lekcie, ktoré môžeme podporiť a žiadam vás, aby ste aj vy tomu venovali svoje úsilie. Komunistická strana Grécka odsudzuje tento akt izraelského vojska proti flotile Slobody, ktorá mala za následok 9 mŕtvych a mnohých zranených. Tento krutý izraelský čin je len ďalším ohnívkom na reťazi E, takýchto činov, ktoré, ktorých sa dopustil Izrael. E, činy Izraela sú podporované Spojenými štátmi, NATO, EÚ a ďalšími e, hlavnými kapitalistickými štátmi. Treba skoncovať s izraelskou agresivitou. Navyše celkom nedávno došlo k podpísaniu e, spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a Izraelom. E, existuje veľa dohôd, e, asociačných dohôd medzi EÚ a Izraelom. S týmto všetkým treba skoncovať. Medzinárodná vyšetrovacia komisia, ktorá by vyšetrovala tento čin Izraela, útok proti flotile Slobody, ukazuje, že cieľ je udržať slobodu e, pre činnosť izraelskej armády a udržať ju akcieschopnú. To znamená, že táto armáda bude pokračovať v útokoch proti palestinskému ľudu a proti celému regiónu. Práve preto žiadať vytvorenie nezávislej komisie e, sú prázdne slova zo strany Izraela. Teraz je potrebné posilniť protiimperialistický boj národov. Treba vytvoriť palestínsky štát s hranicami zo 67. roku. Nechcem vás prerušovať, páni a dámy, ale E, budem udierať kladivkom a keď začujete udieť kladivka, uvedomte si, že ste prekonali svoj čas pani Čavela 1,5 minúty. Vážený pán predseda, v prvom rade chcem povedať, že som dojatá mm, týmito obeťami na životoch, ku ktorým došlo, ale mám prozbu k pani Eštonovej a takisto ju chcem adresovať všetkým ostatným. Nenechajme sa uniesť smútkom Ľutujem to, ale na Blízkom východe musíme byť veľmi opatrní. Pokiaľ ide o motívy aktivistov, niekedy sme videli, že sami zo seba robia jednoducho mučeníkov a že sa považujú za mučeníkov. Ja osobne som prekvapená existenciou organizáciou e, tureckých aktivistov, je veľmi dobre zorganizovaná a pri všetkom rešpekte k Turecku si myslím, že Turecko nie je práve veľmi známe obranou e, aktivistov e, za ľudské práva vo svojej krajine. A preto, vážená pani Ešton, ale aj preto, aby sme tu mali objektívnu predstavu o situácii, vás chcem poprosiť, aby ste vytvorili vyšetrovací výbor týchto činov a aby sa preštudovala takisto existencia e, týchto organizácií pre ľudské práva v Turecku. Pán Mozer, jednu minútu. Pán predseda, bez pochyby to smrdí, to, čo hovoria niektorí kolegovia, pán Provera, napríklad, e, že gazov e, sa skrývajú, alebo za, týmto, za, za tým, tým, tomto platbou nejaké provokatívne islamistické sily a je nevyhodné spýtať sa, aký je postoj. Zásah izraelskej izraelských vojenských zložiek bol neprimeraný, pretože došlo k stratám na životoch 9 ľudí a takisto došlo k vážnym zraneniam. Na loďach boli e, humanitné predmety a takisto niektoré iné materiály, ktoré mali pomôcť e, zlepšiť núdzový stav ľudí e, v Gaze určite legitímne bezpečnostné bezpečnostné záujmy Izraelu neboli týmto zásahom dotknuté. Medzinárodní partnery Izraelu a takisto Európska únia je stále pre nich ťažšie nejakým spôsobom e, sa zasazovať za právo na existenciu tohto štátu. A je nevinutné povedať, že medzinárodne uznávané teda práva, teda medzinárodné normy e, musia byť prijaté aj zo strany Izraelu. Z tohto dôvodu blokáda pásma Gazy predovšetkým e, vo vzťahu k palestinskému obyvateľstvu je e, nepriateľná a musí byť ukončená čo najskôr. Chcem apelovať na našich zástupcov na rade a v komisii, aby hájili takéto postoje aj smerom k Izraelu. Tu došlo k opätovnému kroku späť, pokiaľ ide o vyriešenie konfliktu v tejto oblasti a na to, aby sme dokázali vyriešiť situáciu na Blízkom východe, bude potrebná pomoc aj Izraela. Ďakujem. Štrifler je na to. Pani Štrifler, jedna pol minút. Eh, Vážená pani vysoká predstaviteľka, najskôr chcem vyjadriť e, svoju sústrasť obetiam a rodinám obeti Tento útok E, viedol k zhoršeniu situácie, socioekonomickej situácie. 85 e, zariadenie zavretých, väčšina obyvateľstva je bez zamestnania a vo veľmi zložitej humanitárnej situácie. Obyvateľstvo Gazy závisí takmer úplne od humanitárnej pomoci. Európska únia, ktorá je prvým donorom humanitárnej pomoci do Palestíny musí prijať opatrenia a na skoncovanie s touto situáciou. Pred dvoma týždňami som bola v Gaze. Situácia tam je nepriateľná z humanitárneho hľadiska a ako pred chvíľou povedali kolegovia, skutoční priatelia Izraela sú tí, ktorí sa ho teraz e, odvážia kritizovať. Táto blokáda je úplne kontraproduktívna a nedôstojná pre Izrael. Pani Ashton, my musíme definitívne skoncovať s blokádou a plne s ňou skoncovať. Na to je potrebné trochu politickej odvahy. Máme na to možnosti aj prostriedky. Ďakujem. Pani Kretu, minútu. Ďakujem, vážená pani predsednička, aj pani, pán predseda, vysoká predstaviteľka, je pravdou, že sme boli svedkami vážnych incidentov, ktoré viedli k obetiam na ľudských životoch. Je to len ďalšia epizóda v bojoch medzi palestínčanmi a izraelčanmi a je to úder dialógu a zmiereniu. Pani vysoká e, predstaviteľka, ako viete, EÚ je najväčším donátorom mm, pomoci pre túto oblasť a preto musíme použiť príslušné nástroje v súlade s obrovským množstvom finančných prostriedkov, ktoré poskytujeme každoročne na pomoc palestínčanom, ktorí žijú na týchto okupovaných územiach. Môžeme urobiť oveľa viac v prospech rešpektovania ľudských práv na Strednom východe, na geostrategické začlenenie Turecka, ako aj na to, aby Arabi mali dynamickejšiu úlohu. A na záver, čo je najdôležitejšie, je, aby sme podporovali trvalé riešenie existencie dvoch štátov, a to aj napriek, tomu, napriek tým, ktorí sa proti tomu stavajú. Ďakujem. Pán Vajgu. Vážený pán predseda, baronka Aštonová, ja si myslím, že asi najlepšie urobím, ak na vás všetkých poprosím o minútu ticha za obete Eh, tejto eh, tragédie, ale ja si uvedomujem takisto, že máme málo času. Tak by som si chcel pripomenúť eh, si týmto spôsobom. Ďakujem, pani Baronka, za vaše vyhlásenie, ktoré bolo veľmi dobre načasované, bolo včasné a ktoré navrátil Európskej únii dôstojnosť. S týmto vyhlásením sa nám vracia nádej, že spolu s uznesením parlamentu e, sme svedkami začiatku novej, konzistentnejšej úlohy Európskej únie na Blízkom východe, úlohy, ktorá je založená na princípoch e, e, rešpektovania ľudských práv a princípoch právneho štátu, rešpektu voči ľudským právam, ktoré sú neodsuditeľné a ktoré patria všetkým. A riešenie na báze dvoch štátov je to kúzelné slovo, ktoré tu zaznelo niekoľkokrát, ale my sa e, musíme pozrieť, čo bude znamenať takéto riešenie na báze dvoch štátov. Nemali by sme sa zameriavať len na pásmo gazy, ale mali by sme e, uplatňovať aktívnu politiku. Pán Šiflin, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, vysoká, pani vysoká predstaviteľka. Táto nedávna kríza by mala byť vnímaná ako symptóm veľmi ťažkých, e, veľmi zložitých vzťahov medzi Izraelom a Palestínou. Prečo sa posiaľ nedalo nájsť riešenie konfliktu? E, ľahká odpoveď spočíva v tom, že je možné obviňovať jednu či druhú stranu za to, že bola nezodpovedná. Obe strany e, hovoria, že chcú mierové riešenie, ale to, čo sa deje v realite, je niečo iné je, evidentne, je veľmi evidentné, že akceptovateľné eh, riešenie eh, stále nie je niečo, s čím sa dokáže stotožniť eh, tak Izrael, ako aj Palestína. Obe strany si myslia, že akékoľvek riešenie bude mať za následok oslabenie pozícií jednej či druhej strany. Zo širšej perspektívy, zo širšieho hľadiska existuje podpora tomuto riešeniu, ale je ťažké si predstaviť Izrael ako ako by spolu nažieval ako rovný, s rovným e, s palestinským štátom. A, a potom to máme ten druhý pohľad, pohľad Hamasu. A, a, takéto riešenie by ukončilo monopolné postavenie Hamasu a, e, v Gaze a museli by sa deliť o moc s Fatahom. A a preto, a, pokiaľ a e, nebudú existovať stimuly pre obe strany, aby našli riešenie, ktoré je akceptovateľné pre všetkých, konflikt bude tragicky ďalej pokračovať. Farm, ja, Teraz pán Farm, jednu minútu. Kolegovia, Pani Štenová, ja zastupujem výbor pre rozpočet a bol som týždeň pred tým, ako e, došlo k e, tejto tragickej udalosti. Dúfam minimálne, že táto tragická udalosť nás zjednotí v tom, že je potrebné vyvodiť závery a obnoviť snahu o mier. Ak bude blokáda pokračovať, povedie to k humanitárnej katastrofy. E, blokáda e, znemožňuje výstavbu e, domov a škôl a takisto je to problémom pre prísun pomoci a má to vplyv na rozpočet EÚ. Projekty rekonštrukcie sú vzhľadom nedostatok materiálu zastavené už mnohé roky. Je potrebné, aby Európa vyvinula tlak na Izrael, aby zmenil svoj svoju politiku, pretože súčasná situácia nie je problémom len pre nevinné obyvateľstvo Gazy väčšinou e, detí a mladých ľudí, ale takisto podnecuje extrémizmus a čiernu ekonomiku. Ak je to potrebné, myslím si, že Európska únia by mala na seba vziať zodpovednosť za organizovanie mierových transportov do Gazy. Ďakujem. Pani Latford, min- i am a friend of israel but i do not regard. Ďakujem pekne, som priateľkou Izraelu, ale neberiem to ako delegitimizáciu eh, štátu Izraelu, pokiaľ ide o kritizovanie súčasných vládnych pomerov a eh, naozaj mi je ľúto 9 eh, umrtí a 43 zranení, ale naozaj odsudzujem takéto použitie sily. Chcem, aby skončila blokáda, aby bol kontrolovali prílev nelegálnych zbraní. Nebudem podporovať uznesenie, pretože si myslím, že je absurdné zavrhnúť Izrael za porušenie medzinárodných práv najskôr a potom až vyhlásiť následne potrebu vyšetrenia. A ešte je veľa vecí, ktoré nie sú jasné. Vrátanie e, úlohy a zapojenia e, tureckej IHH organizácie. Izrael je schopný vykonať e, dôkladné vyšetrenie a musí tak spraviť. Som priateľkou aj Turecka. Turecko má dôvod byť nahnevané, ale je nedobré, aby sa hovorilo o oficiálnom letáku, že Izrael stratil legitímnosť a je tam fotka, kde sa hovorí, že judaizmus odmieta sionistický štát Dúfam, že Izrael a Turecko dostanú rozum v tomto konflikte. Kyrie Esaia je na myslepto. Pani Esaia, 1,5 minúty. Hyvä korkea edustaja. Aivan kuten täällä on jo kuultu, niin kuolon uhrit ja sotilaat... Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Musíme naozaj vyjadriť poľutovanie nad obeťami a zranenými, E, to sú obete vojakov, ale cieľom tejto humanitárnej flotily nebola skutočne humanitárna pomoc, bol to jednoducho cieľ aktivistov. Táto flotila tam smerovala v okamihu, keď sa opätovne začínali rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi. Je to teda skôr taká zmetená situácia, a je to situácia, ktorá sa týka aj tovarov, ktoré boli na flotile, na lodiach, ktoré mohli jednoducho prechádzať aj pozemnou cestou. Jednoducho my musíme trvať len na tom, aby skoncovala blokáda. E, treba súhlasiť s vyšetrovaním, kde by boli prítomní dvaja zástupcovia e, zahraničia, ale samozrejme, že blokáda na námorná blokáda takisto nie je v súlade s medzinárodným právom. Izrael však chce isté zábezpeky, že prestanú raketové útaky v okamihu, keď bude odstránená blokáda. A práve na tom treba stavať, preto vyzývam teraz e, našu vysokú zástupkyňu, aby sa zasadila o skoncovanie s týmto terorizmom, aby Organizácia pre oslobodenie Palestíny uznala e, izraelský štát a oslobodila vojaka Šalida. Ďakujem. Muniz de Urkisa. Pani Muniz. E, mňa, pani Ašton, veľmi potešili vaše slova, lebo e, my v Európskom parlamente pozorne sledujeme záväzky, ktoré prijala Rada a komisia, pretože útok na humanitnú flotilu e, spôsobil, že Izrael jednoducho sa dopustil atentátu na e, proti medzinárodnému právu, humanitárnemu právu. Je to porušenie medzinárodného práva, pretože to je neprimeraný a monštrózny zásah, e, ale bezpečnostná stratégia Izraela je preventívna stratégia. A mnohí keď sa na to pozrieme, Izrael v oblasti e, bezpečnosti nemôže e, byť meraný parametrami, ktoré uznávame. Preto musíme trvať na tom, aby Európska únia e, túto otázku nastolila pri rokovaní o asociačnej dohode EU-Izrael, aby sa vykonala dôveryhodná vyšetrovacia akcia tohto incidentu, aby sa opätovne obnovil mierový proces a aby sa medzinárodne uznal palestínsky štát, ktorý by bol naozaj e, reálny. Ďakujem, pán Body, z 1,5 minúty. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká zástupkyňa, tento útok na civilné ciele zo strany izraelského komanda si vyžaduje nestranné a dôveryhodné vyšetrenie, ale aké dôveryhodné, akú dôveryhodnosť môžeme dať e, komisii, ktorá bude sudcom aj zúčastnenou stranou. K útoku došlo v medzinárodných vodách, týka sa medzinárodného spoločenstva, zaujíma mimoriadne Európu, ako aj stredomorskú oblasť. Európa by mala oveľa viac hovoriť, mala by sa oveľa viac zasadzovať o hľadanie politického riešenia, založeného na dvoch štátoch, ktoré by mali obidva hlavné mesto v Jeruzaleme. My poskytujeme veľkú finančnú pomoc na rozvoj palestinských území. Bohužiaľ, je stále veľmi málo prítomné v politickom procese, ktorý by mal viesť k vytvoreniu tohto palestinského štátu. Dobrá vôľa z hľadiska finančných a rozpočtových prostriedkov, ktorú prejavujeme, nestačí. My musíme vyjadriť takisto aj politickú vôľu a využiť všetky prostriedky na to, aby nás počúvali. Ďakujem. Pán Howitt, minúta. Ďakujem, pán predseda. V rámci toho krátkeho času chcem len zopakovať slova, ktoré už zazneli na tomto pléne a povedali to šiesti, eh, tí, ktorí stažili tento útok dnes ráno. Pripomenul nám, že nielen došlo k stratám na životoch, eh, že došlo k 50 zranením a 7 ešte stále sú vo vážnom stave povedali, vyslali eh, predstaviteľov mimovládneho sektora z 32 krajín. Boli tam kresťania, židia, židia moslimovia z mnohých krajín povedali, že e, ten náklad bol čisto humanitárny, financovanie bolo z individuálnych príspevkov a bol tam silný záväzok e, smerom k princípu nenásilia. Povedali, že niektorých, na niektorých z nich bol spáchaný atentát a teraz dochádza k ďalším atentátom na charakteroch týchto ľudí. Videli sme Eh, kričanie, videli sme, aký bol ten zásah, povedali, že tam bolo, je prípadne ďalších 6 lodí na júl a že naďalej budú vysielať eh, tieto lode aj napriek tomu, že budú vystavení ďalším útokom. Požiadali nás, aby sme eh, nekomentovali tieto podujatia slovami, ale aby sme zabránili, aby sa stalo takéto niečo konkrétnymi krokmi. Krajina, ktorá používa takéto práva, teda právo na seba určenie, tak nemôže kritizovať používanie E, takých prostriedkov, ktoré má smerovať e, k obhajeniu situácie druhého štátu a ktoré musí byť v súlade s medzinárodným právom. Asking... Ďakujem pekne, pán predseda. Ak sme vážni e, v kladení tých otázok a ak naozaj chceme nezávislé medzinárodné vyšetrovanie tohto tragického tejto tragickej udalosti, tak nemali by sme ani veľmi sa unáhliť s tými závermi. Bol by som opatrný z tohto miesta dnes tvrdiť, že takáto iniciatíva nemala vôbec žiadne prepojenie alebo súvis s extrémistickými organizáciami, respektíve s politickou provokáciou. A ďalšia podstatná, ako podstatná vec tejto rozpravy sa javí byť potreba zaujať e, taký rovnovážny postoj. Zatiaľ, čo chceme od Izraelu, aby okamžite zrušil blokádu Gazy. E, takisto chceme, aby Hamas, ktorý sa chopil moci vojenskými prostriedkami a ktorý naďalej popiera právo Izraela na existenciu, aby okamžite pozastavil všetky útoky namierené na Izrael. Vyriešenie krízy v Gaze a zabezpečenie bezpečnostných záujmov Izraelu, to všetko by malo byť úzko previazané. E, apelujeme na vás, pani baronka Eštonová, aby ste e, sa chopili iniciatívy a aby ste zaručili medzinárodné monitorovanie prechodov v Gaze a stanovisko tohto parlamentu je, že je nevyhnutné eh, formovať eh, politiku EÚ v otázke eh, blízkovýchodnej správnym spôsobom. Minúta a pol, pán Buzutil. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, a ja sa chcem pripojiť ku kolegom, ktorí odsúdili útoky na flotilu, ktoré boli nasmerované, ktoré smerovali teda do Gazy E, bol to výsledok neprimeraného zásahu e, zo strany Izraela. Tieto kroky vyústili do tragédie, e, v ktorej prišlo značné množstvo ľudí o život. Vrátane tých, ktorí vždy sa snažia o umiernenie alebo zmiernenie v rámci tejto témy. Bolo povedané, že Izrael nie je schopný ochrániť svojich občanov Avšak treba povedať, že takýto postoj, ktorý prezentuje Izrael, e, sa zdá, že ho opravne na e, zabitie kohokoľvek podľa ich voľby. To je prístup, ktorý nie je udržateľný a ktorý nedokážeme akceptovať. A preto by som sa chcel pridať k tým kolegom, ktorí nástoja na nestrannom vyšetrení týchto udalostí, ktoré majú reflektovať e, celý priebeh správnym spôsobom a ktorý zaručí, že Izrael prevezme svoju časť odpovednosti. Bazesku, minúta a pol. Pani Bazesku. Vážená pani predsednička, situácia v Gáze je skutočne poľutovania hodná. Tento incident mal veľmi negatívny dopad na stabilitu na Strednom východe. A to má priamy dopad na mierový proces v regióne humanitná kríza, ktorá je nekonečná v Gaze, je poľutovania hodná. Chcel by som, chcela by som využiť túto príležitosť na vyjadrenie sústrasti rodinám obetí. Myslím si, že Izrael by bol viac získal, keby sa bol viac otvoril e, spolupráci na medzinárodnej úrovni vrátanie s, u, na, so Spojenými národmi. Vítam iniciatívu Izraela zriadiť vyšetrovaciu komisiu, to však nie je dostatočné. Toto vyšetrovanie by malo byť vedené nezávislou, dôveryhodnou a objektívnou medzinárodnou komisiou a okrem toho treba vytvoriť mechanizmus, ktorý by zabezpečil prístup e, k humanitárnej pomoci v Gaze bez toho, aby boli ohrozené legitímne bezpečnostné požiadavky Izraela. Pani Ashton, myslím si, že Európska únia by mala nasadiť dodatočné úsilie na to, aby sa tu vytvorili dve štáty. A chcem takisto vyzvať všetky eh, zúčastnené strany, aby sa zdržali a aby nestupňovali násilie a napätie v regióne. Zajtra totálna spolupráca s vyšetrovacou komisiou by a pokračovanie v mierovom procese sú nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem. Pozerám na, ten, čas a hovorí mi sekretariat, že nám nezostáva veľa času na spontánnu rozpravu, takže možno 6-7 maximálne ľudí. Tým dáme priestor, ospravedlňujem sa tým, ktorí sa nedostanú na rad. Pani Andrik Jené minúta. A musím byť naozaj veľmi prísny, pokiaľ ide o držanie času. Nevykladajte si to nesprávne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, v krátkosti. Najskôr použitie násilia, ktoré vyústí v statu životov, musí byť e, odsúdené. Musíme bojovať proti takémuto použitiu násilia. Ale je treba vyšetriť, kto naozaj e, bol ten prvý, e, ktorý vyvolal použitie násilia v prípade zadržania tejto flotily zo strany Izraela. Po druhé, chcem pogratulovať, pokiaľ ide o rozhodnutie o Izraeli a o nasadení dvoch významných osobnosti do tejto vyšetrovacej komisie. To je podľa mňa veľmi dobré a inteligentné rozhodnutie a takto má prebehnúť to vyšetrovanie. Malo by to viesť zároveň aj k tomu, že blokáda gazy bude videná novými očami a že bude prehodnotená, čo ale povie medzinárodné spoločenstvo, keď opäť budú namierené a vystrelené rakety na izraelské obyvateľstvo. Často sa hovorilo o vyváženom prístupe a ja by som ho chcel podporiť z mojej strany. Pán Hidalgo, minúta. Boli zavraždení e, poslovia humanitárnej e, slobody, altruizma. my vyzývame palestinskú vládu, aby e, vydalo bilaterálne vyhlásenie o ochrane hraníc treba skutočne vyšetrovať preto, že je potrebné naozaj veľa odsúdiť aj okrem uznesenia, ktoré zajtra odhlasujeme. Skôr či neskôr musíme podporiť vytvorenie morálneho súdu, súdu, ktorý by odsúdil tento násilný a agresívny štát Izrael. A a mali by sme skutočne bojovať a odsúdiť Izrael za vojnové zločiny. Ďakujem, vážený pán predseda. Izraelská operácia proti flotile je vojenskou katastrofou, mediatickou, politickou i ľudskou katastrofou. Je to skutočnosť, ktorú nikto nepopiera ani v Izraeli a treba povedať, že blokádu je potrebné zrušiť. Ale toto odsúdenie, ktoré má 17 bodov bez jedného, pretože kolegovia súhlasili s e, týmto bodom ohľadne Giláda Šalída, a takisto sa nepýtame nad motívmi e, tejto mierovej flotily. Vieme, že tam neboli len pacifisti. Všetci sme videli obrazy tejto lode, kde Niektorí ľudia vyzývali k džihádu a všetci sme videli vo verejnej bavorskej televízii, ktoré poukazovali na e, prepojenia IAŠ a islamských a antisemitských tureckých organizácií. Aj to treba povedať, na to treba upozorniť, pretože polovica pravdy nie je pravdou. Jednu minútu. Mikro, mikro. Wait, wait, wait, wait. Pán predseda, pokiaľ ide o kritiku smerom na Izrael a na jeho postup, e, tak ako ju formulovali kolegovia, napríklad kolega Salafranka, s tým sa stotožňujem, ale keď Európa chce byť relevantným aktérom na Blízkom východe, tak je nevyhnutné pri všetkej tej kritike musí tam existovať vôľa zostať naďalej partnerom e, pre Izrael. E, dá sa to zlúčiť s kritikou, ale nedá sa to zlúčiť s nenávisťou a s animozitou voči Izraelu a bohužiaľ tu som započul viacero hlasov, ktoré vyjadrujú aj takéto, takúto nenávisť. Keď napríklad niekto hovorí o e, alebo, alebo obvinuje Izrael z dlhého zoznamu previnení, ale nenájdeme tam ani zmienku o previneniach a chybách Hamasu, tak to považujem za neakceptovateľné. Keď niekto paušálne obvinuje Izrael z vraždy alebo z genocídy, tak e, to neakceptujem. Alebo je stále ťažšie nejakým spôsobom v rámci tejto kritiky uznať právo Izraelu na existenciu a to tiež nie je podľa mňa akceptovateľné. Musíme dať pozor na to, aby sme nespravili tú chybu, že sa dostaneme do kúta, ktoré e, toto by zničilo a znemožnilo Európu. Pán Tanok, minúta. E, ďakujem pekne E, došlo k tam stratám života, životom v rámci IHF flotily, ale je neuveriteľné, akým spôsobom je Izrael potieraný v tomto parlamente. Izrael nie je dokonalý, aj demokraciou a možno tam dojsť k vážnym chybám v rámci tejto operácie. Ja si počkám na výsledok vyšetrovania, kde sú aj kanadskí experti prítomní, skôr ako budem e, vynášať nejaký súd, ale išlo, bolo jasné, že nechceli e, použiť takúto silu a tí velitelia boli naozaj obrovsky šokovaní e, tým odporom, za kým sa stretli. Moja otázka smerom na vysokú predstaviteľku je, prečo e, sa takýmto spôsobom zapojila turecká vláda do takéto misie? Prečo bolo umožnené ženám a deťom e, dostať sa do oblasti, ktorá bola predmetom námornej blokády? Išlo o to, aby bolo zabranený vstup zbraní do, do, do Gazy, a ktoré mali smerovať potom Hamasu a ktoré mali byť používané na E, zabíjanie obyvateľov. To je podľa mňa legitímna blokáda a toto musíme takisto zobrať do úvahy. Pán Marinesko, jedna mi- e, Vážený pán predsedajúci, Európska únia je neustále, neustále poskytuje e, humanitnú pomoc. Gaze. Je potrebné, aby sme v dôsledku humanitnej situácie v Gaze s touto pomocou pokračovali. To však môže mať dopad na bezpečnostnú situáciu civilného obyvateľstva. My však musíme pokračovať jasne, keď takéto humanitné akcie sa porovnávajú s teroristickými aktivitami, s pašovaním zbraní a tak ďalej. Izrael je veľmi dôležitým partnerom EÚ v rozličných oblastiach spolupráce a preto musíme pokračovať s touto asociáciou, aby sme hľadali konštruktívne spôsoby riešení, kde by Európska únia mohla prispieť. My nemôžeme ani brániť, ani obviňovať, ale musíme hľadať dlhodobé riešenie. Pani Bilbao, minúta. Ako členka humanistárnej humanitárnej strany bránim všetky ľudské práva za každých okolností a preto odsudzujem násilie vrátane Hamasu. To, k čomu došlo v súvislosti s Fotiďov, je ďalším príkladom násilia a neprimeraného násilia, ktoré izraelská vláda používa proti palestinskému ľudu systematicky. A súhlasí s tým aj medzinárodné spoločenstvo, ktoré veľmi často sa radšej pozrie na inú stranu alebo zavrie oči. Pani Ašton, prosím vás, e, zasiahnite udatne, treba zrušiť blokádu, treba zabrániť postupnej kolonizácii historických oblastí, treba prestať s výstavbou múrov a treba pracovať, aby mierový proces umožnil existenciu dvoch štátov. Buďte odvážna, pani Ashton, pretože keď sa nazvú veci správnym a svojim menom, pravým menom, tak aj Európska únia bude mať väčšiu váhu na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Uh, Oken, ja Pani Oken, minút. Europa er Israels venner. Det har vi altid Európa je priateľom Izraela a my sme vždy boli priateľom Izraela a máme e, v tom veľmi dlhú e, tradíciu, ale nesprávame sa ako priateľ. My sme povolili Izraelu robiť to, čo chce. A povolili sme e, Izraelu, aby si zničil vlastnú reputáciu, aby ohrozoval svojich susedov. Tentokrát parlament pomerne v širokej zhode koná tým, že príjma e, veľmi jednoznačné uznesenie a chcem vám, pani Eštanová, pripomenúť, že vy máte tie možnosti a tie prostriedky a e, pripomenúť Izraelu, aby sa začal e, správať normálnym spôsobom, aby sme nehovorili o blížiacom sa konci tak Palestíny, ako aj Izraela. Nemôžeme do nekonečna a prezentovať vágne stanoviská. Máme prostriedky, máme možnosti a treba ich využiť. Ďakujem pekne, naozaj politovania hodné, e, že bolo nevyhnutné, aby došlo e, k takémuto prípadu, aby sme e, opäť vlastne sa zaoberali tá novou intenzitou s týmto problémom. A takisto je veľmi zvláštne, že zrazu turecká vláda s dobrým zámerom sa začne, začne teda vlastne pohybovať v rámci tohto kontextu. Ale to, že e, celé roky e, tu e, boli extrémne sily, ktoré pôsobili v rámci tejto blokády, to sme nejakým spôsobom zabúdali. Aj nevyhnutné požadovať viacero veci, ktoré budú viesť k vyriešeniu tejto situácie. Okamžité odstranenie blokády a Izrael musí schváliť Medzinárodnú komisiu. Takisto je nevyhnutné, aby boli vyslaní medzinárodní pozorovatelia z komisie do Gazy a apelujem aj na predsedníctvo EÚ. EÚ musí byť e, silná a je, je fajn hovoriť o nejakých veciach a rečiach, ktoré neprinášajú nič, keď nie sú spojené s konkrétnymi krokmi. A teraz poslední rečníci, pani Duran a pani De Vejrak. A prepačte ostatní, ktorí nedostanete slovo pani Duran minútu. Vážený pán predseda, ďakujem pani Ašton. Dovolte mi ešte poslednú vec. Milio, 500 miliónov európskych občanov, ale predovšetkým aj mimo európskych, čakajú od nás, Európskeho parlamentu a od Európskej komisie, primeranú reakciu. Stá tisíce obyvateľov Európy očakávajú od európskych orgánov niečo iné ako pevné alebo menej pevné vyhlásenia. To, k čomu došlo 31. mája, už neospravedlňuje nič. E, niektorí zo svetkov sú tu na tribúne sú to militanti, nie sú to ani militanti, ani aktivisti Hamasu, sú to mladé ženy, angažované, solidárne, európanky, chcú mier a preto aj pre dôstojnosť našich inštitúcií treba aplikovať zajtra hlasované uznesenie, treba bojovať proti radikalizácii miliónov obyvateľov mimo Európy a v Európe a preto Európa pretože ak nebude Európa konať, tak sa situácia bude ešte viac radikalizovať. Pani Ashton, bola by som rada, keby ste prijali také opatrenia, aby to, čo sa stalo, sa premenilo aj na činy. Ďakujem. No a na záver, pani Dovejrak, minúta. du pokiaľ ide o brutálny útok izraelskej armády na loď Marmara, e, je skutočne polutovania hodná, zaslúži si odsúdenie, pretože k tomu došlo v medzinárodných vodách a to je porušenie medzinárodného práva. E, izraelská vláda e, vlastne trestá svoj národ, pretože sa opäť vzdialila od cieľov bezpečnosti v regióne. Viac ako kedykoľvek predtým, izraelská vláda sa musí vzdať politiky sily. Myslím si, že silná medializácia e, flotily, e, ktorú zorganizovalo Turecko, spochybňuje e, plne humanitný cieľ tejto operácie. Zdá sa, že vyšetrovanie je nevyhnutné ohľadne teda útoku, ale aj ohľadne prípravy expedície. Dúfam, že Izrael bude súhlasiť, aby táto komisia mala aj zahraničnú účasť a aby bola v regióne nastolená spravodlivosť. Ďakujem. Pani vysoká predstaviteľka, dávam vám slovo na záver. Uh, Ďakujem, pán predseda. Čo pre mňa jednoznačne vlpinulosť z tejto diskusie, diskusie je, dôležitosť toho, aby sme volali po dôkladnom vyšetrení. Ctení členovia majú rozličné informácie a majú rozličné názory, ale čo mi je jasné, je situácia, v ktorej zomrelo 9 ľudí a je, sú tu smútiaci eh, priatelia a smútiace rodiny. Je mimoriadne dôležité, aby sa uskutočnilo dôveryhodné vyšetrovanie a tešíme sa na tie návrhy, ktoré budú v tomto smere predložené. Druhá vec, ktorá mi je jasná, je, že e, poslanci tohto parlamentu chcú zabezpečiť, aby sme boli v kontakte so všetkými kľúčovými partnermi, ktorí môžu ovplyvniť e, naše rozhodnutie. Môžem potvrdiť, že som v kontakte s Tureckom a bola som od prvého dňa, že som v kontakte s Izraelom. Včera som opätovne hovoril s ministrom ministrom zahraničných vecí. E, hovorila som dnes s prezidentom Abbasu Palestíny, takisto s Egyptom e, som v kontakte a minister zahraničných vecí Egypta príde do Bruselu v piatok a budeme o týchto veciach diskutovať a v priebehu víkendu aj s pani Clintonovou a e, taktiež s vláštnym vyslancom Tonyho, Tonym Blairom, ktorý bol v Izraeli niekoľkokrát uplynulý týždeň. Samozrejme, toto bude pred predmetom diskusí e, na, nášho samitu s Ruskom a potom aj predmetom diskusí, e, bolo to predmetom diskusí 27 ministrov e, zahraničných vecí členských štátov EÚ v pondelok. To znamená, všetci sme účastní tohto dialógu a to je veľmi dôležité z hľadiska toho, ako budeme postupovať ďalej. Keď som hovoril o dôležitosti uznania toho, čo som chcela naznačiť skôr, teda uznania našej ambície. Ja chcem vidieť bezpečný Izrael, ktorý žije v miery. Ja som apelovala eh, pri každej príležitosti eh, za eh, prepustenie Šalita. Stretla som sa nedávno s jeho otcom ja som takisto nedávno navštívila pásmo Gazy a uvedomím si, že budúca bezpečnosť regiónu závisí čiastočne aj na schopnosti občanov, obyvateľov Gazy žiť normálnym životom tak, aby boli ekonomicky sebestační, aby dokázali e, e, vzdelávať svoje deti, aby mali schopnosť pracovať a cestovať ako bežní ľudia. 80% ľudí v Gaze e, je odkázaných na potraviny, ktoré sú dodávané medzinárodným spoločenstvom, väčšina z nich cez EÚ. Veľký počet detí nechodí do školy, veľký počet ľudí nepracuje. Keď som tam bola ja, tak som hovorila so zástupcami občianskej spoločnosti, podnikateľského sektoru a a organizácií eh, pre ochranu ľudských práv a diskutovali sme o tom, ako vnímajú oni svoje potreby. Ja som si istá, že bezpečnosť regiónu a bezpečnosť Izraela závisí na tom, čo je možné urobiť, aby sme tieto veci posunuli dopredu. Takže ja eh, zamerám moju prácu a dúfam, že s tým budete súhlasiť eh, na, tom, na to, čo môžeme naozaj urobiť budeme veľmi úzko a pozorne cez kvartet sa snažiť e, zmeniť tento zoznam. A na tom zozname bolo e, ku včerajšku 112 e, povolených tovarov a chceme zmeniť tento zoznam len na krátky zoznam zakázaných tovarov a to, čo nebude zoznam zakázaných tovarov, by malo byť povolené toto bude mimoriadne signifikantný krok, keď si bez, e, e, teda zoberieme do úvahy množstvo e, tovarov, ktoré sa nedostávajú. Kvety sa môžu dovážať do gazy, ale cestoviny nie. Jednoducho môžeme týmto výrazne zmeniť každodenný život ľudí v gaze. a ja uh, uh, som sa zamýšľal nad tým, ako môžeme uh, uh, tieto veci uh, pokiaľ ide o otváranie prechodov, zlepšiť. Áno, je tu Rafa, máme tam svojich ľudí, ten prechod nie je funkčný, ale máme tam svoju misiu a Karm a Karne, Karny, to sú ďalšie prechody, ktoré je prípadne možné otvoriť a tí, ktorí poznáte eh, geografiu eh, Karpšalom, eh, bude asi ten prvý otvorený prechod. My robíme všetko preto, aby sme vytvárali príležitosť pre Európsku úniu, aby zabezpečila postupné otváranie týchto prechodov, tak aby to neohrozilo samozrejme bezpečnosť Izraelu. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že toto všetko sa deje na pozadí podpory iniciatívy senátora Mičla. To sú tie rozhovory medzi Palestínou a Izraelom. A ja chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby tieto rozhovory postupovali e, ďalej, aby boli e, veľmi reálne a aby sa zameriavali na veľmi konkrétne otázky ja mám naozaj pocit, že je mimoriadne dôležité, aby sme e, e, sa rozhýbali teraz a aby sme sa snažili e, napriek existujúcemu napätiu e, odstraňovať tie problémy a zľahčovať e, alebo zjednodušovať život ľudí v Gaze, pretože to bude na prospech udržateľného mieru. Mieru, ktorý zabezpečí, aby deti, ľudia mohli vychovávať svoje deti, aby mohli pracovať a aby už mali tie požitky, ktoré my berieme za samozrejme. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, dostal som 7 návrhov na uznesenie. E, debata je uzavretá, rozpráva sa uzavrela a zajtra na poludne o 12.00 budeme hlasovať. Pani vysoká predstaviteľka, myslím si, že ste tu s nami až do 7. Ak si želáte mm, chvíľku na prestávku, nie, dobre, tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu dnešného programu. Pán Martinez Martinez bude predsedať.